Uh, Dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Máme štvrtú časť zasadnutia výboru ITRE a sme veľmi radi, že tentokrát tu máme takú veľmi zaujímavú tému dnešného programu. Máme tu vesmírnu stratégiu pre Európu. Je to verejné vypočutie. Ja vítam našich rečníkov a hostov. Včera sme vlastne už spustili na našom zasadnutí na výbore ITRE stratégiu a išlo tu vlastne o také oficiálne spustenie tejto témy. Mali sme tu komisára, komisárku Bienkovskú a pána Ševčoviča. Vlastne spustilo sa to nedávno, takže je to taká nová myšlenka 26. októbra Vtedy tu máme tú stratégiu pre vesmír. Ako viete, stratégia aj kolegovia, viacerí z vás to vedia. Ide tu o to, aby Európa podporovala svoje stanovisko ako vodcovská úloha v vesmírnej oblasti a aby sme využili tie príležitosti, ktoré nám vesmír ponúka. A to v týchto rýchlo sa meniacich podmienkach, ktoré tu máme, na celom svete. Všetko sa to veľmi rýchlo mení. Nie som si celkom istý, či Európa skutočne je lídrom na to, aby sme podporovali naše stratégie, tak musíme byť lídrami. A z tohto dôvodu sa chcem spýtať panelistov, či skutočne sme takýmto lídrami, pretože my chceme podporovať toto líderstvo. A chcel by som povedať, že parlament vlastne už tejto stratégii poskytol nejaké vstupné informácie prostredníctvom doch uznesení, ktoré sme tu mali v júni, takže sme veľmi dobre pripravení, pokiaľ ide o trh vesmírny a pokiaľ ide o možnosti, pokiaľ ide o obranu a ochranu. Máme dve zasadnutia dvoch rečníkov v každom zasadnutí a teraz by som chcel požiadať našich rečníkov, aby nehovorili možno dlhšie ako dve minúty, pretože my chceme mať diskusiu, ale ak to bude potrebné, tak niektoré prezentácie sú tu aj vo forme priesvitok, takže možno to budeme môcť potom rozšíriť časovo, aby sme sa mohli tým témam venovať. Takže prvé zasadnutie a náš rečník, pán Dorides, ktorý je výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre vesmír. Vy ste zodpovední za agentúru, vy ste teda zodpovední za konkrétne kroky v oblasti európskej, v tejto oblasti Európy, a ktorá sa angažuje v tejto téme, takže pán riaditeľ, prvá otázka. Chceli by sme vedieť, že aký je všeobecný model a sieť, prepojenie medzi agentúrou a národnými agentúrami, ako to funguje, pretože vždy je lepšie, aby sme pochopili, čo navrhujete, keď už my vieme o tých vzťahoch medzi jednotlivými agentúrami v Európskej únii a teda koľko krajín rozvíja takéto myšlienky na úrovni národných agentúr a podobné záležitosti, okrem teda tých, ktoré všetky máte spomenuté na vašej priesvitke. Takže nech sa páči, vítame vás medzi nami. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za pozvanie na toto vypočutie. Týmto má naša agentúra možnosť vysvetliť to, čo vlastne robíme. Myslím, že tá prvá otázka sa hneď objaví aj v mojich priesvitkách, prezentácii, kde sa nachádza Európa. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, v celkovom kontexte, my sme regulačnou agentúrou, to znamená, že my v našej rade máme 28 členských štátov plus komisia a venujeme sa špecificky Galileu a ďalšiemu, ďalšiemu, ďalšej oblasti a EGNOSu. Máme úzkú spoluprácu s komisiou a takisto aj s Európskou agentúrou pre vesmír. Podpisujeme veľmi dôležitú dohodu. Vlastne uvidíte to aj v tej mojej prezentácii. Európska agentúra pre vesmír je zodpovedná za rozmiestňovanie systému a agentúra je zodpovedná za to, aby poskytovala ten, tie služby. Takže v tejto oblasti sme jedineční v kontexte európskeho vesmíru pretože vlastne sme prvá agentúra v rámci vesmíru, ktorá sa sústredí na poskytovanie služby, kde sa podporuje trh. Myslím, že sa dozviete viac v rámci mojej prezentácie a dovolte mi teda sa pozrieť na prvú priesvitku, kde vlastne je taký pokus vysvetliť to, čo tá agentúra robí prostredníctvom štyroch hlavných úst vesmírnej stratégie. To je vlastne dnešná téma. Takže uvedomíte si prostredníctvom týchto štyroch hlavných funkcií agentúry, čomu sa venujeme. Myslíme si, že toto je ten najlepší spôsob, ako vysvetliť to, na čo sa naša agentúra sústredí, takže poskytujeme služby, market development a ešte aj trhová bezpečnosť. Takže začníme s poslednou osou, v rámci ktoré sa maximalizujú výhody vesmíru pre spoločenstvo a európsku, európske hospodárstvo. To je prvý pilier tejto stratégie. Čo teda agentúra robí v tomto kontexte? Nemám veľmi veľa času, ale chcel by som vám poskytnúť nejaké konkrétne príklady. A dve, dva teda čo do počtu. Predovšetkým pokiaľ ide o EGNOS, je tu o predchodcu Galilea, vlastne dnes, zhruba po tých 4 rokoch, máme 200 európskych letísk, ktoré využívajú EGNOS v Európe. Sú tu niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, ktoré rozvinuli lietadla na to, aby rozmiestnili infraštruktúru na Zemi na to, aby sa mohlo postupovať ďalej v rámci EGNOSu. To je, jedna z dôležitých, to je jeden z dôležitých výdobytkov. Ďalší je to, že začíname si uvedomovať dôležitú, dôležitý záujem v Galileo. A to, od júla tohto roku, kde sme videli a zaznamenali prvý európsky telefón, ktorý bol Made in Europe, vyrobený v Európe, ktorý je pre Galilea, ktorý je kompatibilný v plnej miere s Galileom. To je veľmi dôležitý výsledok, pretože toto je vlastne dôkaz toho, aký záujem trhu o Galileo je, ako aj o EGNOS, čo vlastne robí agentúra. Máme pred nami veľké technologické trendy, ktoré súvisia s kľúčovými výzvami. Ocitujem jeden, ktorý je vlastne, ide tu o autonómne riadenie. Ako vidíme, že sa to blíži, to znamená bezvodičové autá. Automatizované autá v budúcnosti nebudú mať iba e, GNSS, ale aj iné sektory. A tu spolupracujeme s hlavnými kľúčovými priemyselnými hráčmi na to, aby táto kapacita bola v autách obsiahnutá v plnej miere. A pokiaľ ide o druhý piliar, podporovanie globálne konkurencie schopnej európskeho vesmírneho sektoru. Čo v tejto oblasti robíme? My máme dlhodobú skúsenosť za ostatné roky, zhruba 120 projektov v rámci FP7 a 40 v rámci Horizon 2020. Náš kľúčový zámer je poskytnúť nové služby a aplikácie, a vidíme, že tu je hlavný záujem o tieto myšlienky nové. Sústredíme, podporujeme nových podnikateľov, aby vstúpili do tohto slubného biznisu. Druhá dôležitá úloha agentúry spočíva v tom, že sme určitým katalizátorom. My vlučujeme určité kompetencie, úlohy, a myslím, že jeden z dobrých príkladov je civilné letectvo, kde sme začali pred pár rokmi, vtedy sme nič nemali a museli sme vtedy zosúľadiť certifikačné orgány, lietadla, navigačné, eh, poskytovateľov navigačných služieb, ako aj výrobcov lietadiel. A teraz máme EGNOS, ktorý, ako som už povedal, je v plnej miere využívaný naprieč celou Európou. Takže co agentúra v tejto oblasti robí aj v budúcnosti? budeme pokračovať v našej spolupráci, pokiaľ ide o Horizon 2020 tento sa prekázal za veľmi užitočný, ako veľmi užitočný nástroj. Takisto máme iné nástroje, ktoré nazývame také fundamentálne prvky, základné prvky, ktoré sa v rámci výskumu sústredia predovšetkým na príjimače. To sú kľúčové prvky pre služby. A takisto sme spolu, spolupracujeme aj s verejnou administratívou, keď napríklad sa vyžaduje od nás nejaká informačná podpora, pokiaľ ide napríklad o také oblasti ako cestná, cestné mýto, tak odčakávalo sa od nás, aby sme vypracovali špecifik, špecifika nových systémov pre túto oblasť. Stále viac v Európe máme takéto systémy mýta, ktoré využívajú eugenesis. Takže ďalšia, ďalší tretí pilier je postup, posilňovanie európskej autonómnosti, pokiaľ ide o prístup a využívanie vesmierneho prístupu v bezpečnom priestore. Čo dnes vlastne vidíme je stále väčšia závislosť na GNSS. Toto vlastne vstúpilo aj do našho každodenného života, ale paralelne takisto vidíme, že systém GNSS má určité slabiny, preto otázka bezpečnosti stále naberá na intenzite, dôležitosti a význame a tu som chcel vlastne vás upozorniť na to, že agentúra v súčasnosti môže byť vnímaná ako jeden z tých hlavných aktérov, pokiaľ ide o bezpečnosť a vesmír. Máme bezpečnostné centrum v Paríži, kde je zhruba 30 zamestnancov, ktorí monitorujú bezpečnostnú situáciu systému. To znamená 24 hodín každý deň. A takisto sa sústredíme na rozvoj tzv. segmentu užívateľského PRS, to znamená, to sú príjmatelia enkryptovaného signálu zakodovaného, ktorý sa využíva vlastne v, na trhu pre obranu. Máme špecifickú technológiu, ktorá sa nedá nájsť na komerčnom trhu. A v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, v rámci tejto agentúry máme hranicu, máme orgán, ktorý vlastne e, certifikuje bezpečnostné požiadavky, to znamená, máme, máme takú radu, kde sú zastúpené všetky členské štáty, kde sú experti zabezpečujúci technické zručnosti na to, aby sa pokryli všetky dimenzie tohto systému v rámci bezpečnosti. Tie, tá štvrtá dimenzia stratégie pre vesmír je posilnenie európskej úlohy ako globálneho aktéra v rámci podpory medzinárodnej spolupráce. Takže vlastne vidíte tu tie oblasti, kde agentúra prostredníctvom viacerých projektov je zaangažovaná a aktívne podporujeme komisiu v jej medzinárodných krokoch. Avšak nebudem tu teraz hovoriť teda chcem vám povedať to, že sme, sme tu zaznamenali veľmi slubné a zaujímavé signály. Myslím, že dobrý príklad bude to, čo sa udialo pred týždňom. Jeden priemyselný hráč podpísal dohodu v Koreji na rozvoj systému podobného na, ako EGNOS. Myslím, že to je veľký úspech pre priemyselnú stranu avšak pre Európu ako takú, pretože to znamená, že máme dosiahnutý taký stav v tejto doméne. Chcem vás uistiť, že konkurencia bola veľká, pretože Spojené štáty americké sú konkurentami. A posledná priezvitka, ktorú by som vám chcel ukázať, demonstruje vlastne určitú sumarizáciu toho, kde kroky naše agentúry sa sústredia, vidíte tu vlastne ten zoznam operácie a poskytovanie služieb, bezpečnosť, rozvoj trhu, a výskum a rozvoj. Takže z tohto zoznamu vidíte, že sa nesústredíme na to, že by sme pripravovali správu, ale sme operačnou agentúrou, výkonnou agentúrou, ktorá má silnú expertnú bázu. Takže sme jedineční v tomto ohľade a myslím, že v tých minútach, ktoré som dostal k dispozícii, sa mi podarilo sprostredkovať vám určitý obraz o aktivitách našej agentúry. A posledná pripomienka, pokiaľ ide o zdroje GSA, viem, že v súčasnosti to nie je nejaké populárne hovoriť o zdrojoch, ale chcem, aby ste si uvedomili, že všetko, čo sme dnes videli, je vlastne vykonávané zo strany zamestnancov čo do počtu 120. Máme rozpočet na úrovni 1,45 miliardy posledných 4, 4 a 5 miliardy za posledný rok, takže v podstate sme skutočne aktívni v tejto oblasti a e, riešime tie problémy, ktoré máme na vysokej úrovni. Máme veľa poradenských, externých či, poradenských činnosti, to samozrejme stojí svoje peniaze. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ale vy ste nehovorili o miliardách. Je to 4,5 miliardy, ten, nás, e, ten náš rozpočet. Pán Buzek sa pýta, takže to, sú, to je v miliardách tá suma? Áno. Na obdobie 2014 až 2020 4,5 miliardy. Takže naozaj veľká suma. Ďakujem veľmi pekne za prejav. Teraz pán Batiston, predseda Talianskej vesmírnej agentúry a profesor fyziky na univerzite v Trente. Teraz sa pozrieme na situáciu z pohľadu Národnej vesmírnej agentúry. Pán predseda, Ja tomu rozumiem tak, že Európska agentúra je regulačnou agentúrou, to znamená, že z národného pohľadu, z pohľadu Národnej vesmírnej agentúry, môže ten prístup k vesmírnej politike a k vesmírnej činnosti byť iný. Ďakujem, pán Buzek, za úvod požiadali ma, aby som hovoril o úlohe národných vesmírnych agentúr v kontexte Európskej vesmírnej stratégie. Vesmír v európskom kontexte sa týka e, činnosti troch e, orgánov. Európska vesmírna agentúra ESA, tam je 22 členských štátov, dva či tri štáty nie sú členmi EÚ, ale sú členmi ESA. Potom je tam Európska komisia a potom Združenie národných agentúr. Každá národná agentúra má um, inú veľkosť, iné kapacity, iné pozadie. Ja budem hovoriť o talianskej agentúre, pretože tu najlepšie poznám, ale niektoré poznatky sa dajú aplikovať na každú Um, agentúru na národnej úrovni v Európe. Ako tieto tri orgány, ktoré som práve spomenul, spolupracujú, aká je tam interakcia. Najmä ESA, pokiaľ ide o vesmír, je to taká zvláštnosť, pretože okolo toho istého stola e, v každej tej inštitúcii sedia takmer tie isté členské štáty, ale Niekedy je ťažké zabezpečiť, aby ich rozhodovanie a ich politiky boli zharmonizované. Ale zdroje pochádzajú od členských štátov, to je ten istý zdroj peňazí. A to je taká zvláštnosť a preto potrebujeme európsky strategický dokument. No a prvok, ktorý prepája tieto dve zložky, to sú vlády, a v kontexte vesmíru sú to národné vesmírne agentúry. Tu vidíme tento mechanizmus ako mechanizmus pozostávajúci z troch prvkov a otázka je, aká je interakcia medzi tými troma zložkami. Mm, Európska komisia má veľké vesmírne programy, ktoré za posledných 15 rokov sa veľmi zmenili. Galileo, Kopernikus a SST sú len príklady. A v závislosti od jednotlivých programov tá interakcia medzi týmito troma orgánmi je odlišná. Pokiaľ ide o Galileo, Európska komisia sa stará o GSA, služby, um, dátové aplikácie, zabezpečuje, aby sa pripravovalo hospodárstvo, ktoré bude využívať e, informácie a poznatky z Galilea. A potom e, bude takisto komisia študovať, ako ďalej e, rozvíjať Galileo. ESA je, pokiaľ ide o Galileo, technickým orgánom, ktorý implementuje stratégiu, teda zabezpečuje vývoj, budovanie satelitov, ich vypúšťanie, správnu prevádzku a e, poskytuje služby a potom jednotlivé národné agentúry riešia PRS, čiže bezpečnostnú zložku Galilea. Niekedy e, sa zúčastňujú na prevádzkach, na operáciách, takisto zabezpečujú služby na národnej úrovni a takisto pripravujú svoje ekonomiky na to, aby mohli využívať Galileo. Pokiaľ ide o Kopernikus, tu už e, to súkolie funguje inak. Európska komisia, pokiaľ ide o Kopernikus, definuje mm, e, rozvoj Kopernika, pripravuje využívanie veľkých dátových objemov, aby sa mohli využívať v ekonomike, takisto integrované aplikácie pripravuje na úrovni Európy a členských štátov a opäť vesmírna ekonomika. O to sa stará komisia. ESA poskytuje opäť satelity, operácie, R&D, demonstrácie robí, pokiaľ ide o veľké dátové objemy a robí výskum a vývoj v oblasti integrovaných aplikácií. A a SI sa stará o to, aby ekonomika vedela využiť výhody e, tohto programu. Potom SST, to je nový akčný program Európskej komisie. Tu e, sú v hre iba dve zložky, Európska komisia a národné vesmírne agentúry. No a tieto vesmírne agentúry vytvorili konzorcium, kde diskutujú o operáciách, o, o, o e, vybavení. A e, Európska komisia zabezpečuje konzor, konzorcium a financuje program Horizon 2020. Čiže v každom kontexte tieto inštitúcie fungujú trošku inak. Vesmírna stratégia EÚ je veľmi dobrým procesom, pretože komisia umožnila, aby ESA, členské štáty aj agentúry mohli prispievať do diskusie a e, výsledkom toho všetkého je tento dokument, ktorý jasne definuje, čo máme a kam by sme mali smerovať v záujme Európy ako celku. Myslím si, že to bolo všetko veľmi dobre e, zorganizované, zrealizované tá diskusia, tie piliere, kde sa diskutovalo o tom, ako ekonomika bude využívať výsledky vesmírneho výskumu, vytvorenie konkurencieschopného vesmírneho sektoru v Európe, využívanie bezpečného prostredia, a posilnenie EÚ ako globálneho aktéra v tejto politike. A všetky tieto veci potom sa um, odrážajú v jednotlivých iniciatívach aj v existujúcich programoch ako Galileo, Copernicus a SST, ale potom aj v budúcnosti GovSatcom, um, nosné rakety a IOV, IOD. Čiže tieto tri veci, to, sú, to je diskusia budúcnosti. ekonomika musí využívať všetky e, tieto programy a ESA to musí zabezpečiť e, na úrovni výskumných e, programov a národné vesmírne agentúry musia byť tým spájacím elementom tohto všetkého na úrovni vlád, na úrovni členských štátov. No a ja teraz uvediem príklad Talianskej vesmírnej agentúry ako ona prispieva k tomuto procesu. Vesmír sa mení, vesmírny priestor sa mení veľmi rýchlo. Tu vidíte fotografiu e, z vesmírnej stanice. Nedávno sa začali vypúšťať nanosatelity, malé satelity, ktoré umožňujú nové aplikácie pre pozorovanie Zeme. Planet.com je veľkým úspechom bolo za posledných pár rokov vypustených 71 nanosatelitov, kapitalizácia 350 miliónov dolárov. Alebo tu vidíme e, novú výzvu, opätovné využitie rakety, aby sa znížili náklady na využívanie rakiet. To sú len dva Eh, príklady ako vesmírna technika sa mení veľmi rýchlo každý deň a my musíme na to reagovať. Agentúry aj sektor musia sa adaptovať na tieto zmeny a musia modifikovať podľa toho svoje politiky. Preto mm, musíme byť neustále v interakcii. Tieto tri orgány medzi sebou musia spolupracovať, aby sme vedeli rýchlo zareagovať na tie nové zmeny a výzvy. Vesmírna ekonomika to je jeden z hlavných prvkov diskusie. Je to nový druh ekonomiky a ekonomického prístupu. Využívanie vesmíru, pretože vesmír môže kanalizovať veľmi veľa údajov, poskytovať veľmi veľa údajov a môžu tady prechádzať veľké dáta, internetové komunikácie, rôzne služby. A všetko sa to dá multiplikovať vďaka vesmíru za primerané ceny a preto vďaka vesmíru môžeme vytvoriť e, väčšie množstvo bohatstva a to rýchlejšie, pretože ten multiplikačný faktor vo vesmíre je lacný. E, musíme si položiť, položiť otázku, či Európa robí dosť, aby stimulovala svoju vesmírnu ekonomiku. A vieme reagovať na čas a sme schopní poskytnúť dostatok finančných prostriedkov? Keď sa pozrieme na e, veľkosť inštitucionálneho rozpočtu, vidíme tu príspevky členských štátov ako agentúr, e, potom v mene ESA a potom vidíme aj príspevky Európskej komisie. A vidíme na tomto grafe, že my sme na druhom mieste po Spojených štátoch amerických a pravdepodobne Rusku, ale e, závisí to od toho, ako to počítame. My sme vlastne tie červené kruhy. Tie červené kruhy predstavujú aj národné príspevky. Časť z toho sú príspevky ESA, časť e, z toho sú príspevky, ktoré idú na komisiu. Čiže môžeme to počítať rôznymi spôsobmi. Ale veľká časť tých peňazí pochádza od členských štátov. Európa je ale vždy sumou rôznych činností a ak chceme vytvoriť agresívnu stratégiu, musíme byť extrémne dobre koordinovaní, musíme odstrániť duplicity v našej činnosti a za, samozrejme musíme zabezpečiť, aby v našej práci zase neboli nejaké čierne diery. No a my v Taliansku sa snažíme zabezpečiť, aby tento mechanizmus, ktorý existuje aj na národnej úrovni, pretože tam máme zainteresované strany, aj na národnej úrovni. Snažíme sa všetko organizovať koherentným spôsobom a my sme zriadili novú organizáciu na úrovni premiérovej kancelárie, aby sme zabezpečili, že na národnej úrovni ministerstva, vesmírna agentúra, univerzity, výskumné inštitúcie a zástupcovia sektora, aby sa všetci títo pravidelne stretávali a aby tvorili politiku na národnej úrovni koordinovaným spôsobom. A toto sa veľmi osvedčilo. Pred rokom vláda sa rozhodla poprvýkrát, že nám dá nové peniaze z osobitného fondu, ktorý sa volá ČIPE pre strategické investície. A oni si zvolili práve tú našu zložku vesmírneho výskumu, pretože tu je veľký potenciál, e, že dáta z Kopernika a z Galilea sa budú jedného dňa využívať vo veľkej miere v hospodárstve. <clears throat> Naša agentúra môže z vlastnej iniciatívy skúmať nové technológie a rôzne smery, ktorým sa môže na úrovni EÚ vyvíjať infraštruktúra a ESA potom má kapacitu budovať veľkú komplexnú infraštruktúru. Ale ten prvý krok, prvý podnet často prichádza od nejakej národnej vesmírnej agentúry, čiže tam sa objaví tá myšlienka, že treba niečo urobiť. Príkladom toho je napríklad Cosmos Sky Med. Je to talianská infraštruktúra a to je jediná e, veľká infraštruktúra teraz v Európe, ktorá má dvojité použitie a my môžeme poskytovať dáta civilným aj obranným aplikáciám. To je príklad pre govsatcom napríklad alebo SST. Čiže a vďaka kozmosu Sentinel-1 bol e, vybraný a tieto dve veci, Kosmos aj Sentinel-1, sa doplňajú navzájom. Keď sa pozriete toto je Florencia na tejto fotografii a e, pozdĺž rieky to nábrežie sa prepadlo nedávno, ako viete. A my takto získávame informácie o stabilite, aby sme zistili, ktoré časti toho nábrežia sa e, pohyňajú alebo menia tvar. A vidíte, aká citlivosť je satelitu Sentinel-1. A tu vidíte zasa E, citlivosť e, satelitu Kosmo je oveľa vyššia. Kosmo bol vyvinutý za iným účelom, ale vidíte, že my môžeme potom využívať komplementaritu takýchto technológií a využívať to pre infraštruktúru štátu ako Taliansko, ale aj pre európsku infraštruktúru. Ďalším príkladom je prístup k vesmíru. Taliansko má dlhú tradíciu s malými odpadovacími zariadeniami ako Vega napríklad. E, to patrí do európskej rodiny e, nosných rakiet z Ariane 5 a z Ariane 6. A na národnej úrovni to, čo vyvíjame, bude e, užitočné aj pre ESA, pretože tieto rakety patria do rodiny, ktorá je veľmi konkurencieschopná na trhu, ale zároveň získavame nové e, skúsenosti s e, rozvojom, s motormi, s raketami. Hľadáme rakety, ktoré budú ekologickejšie. A všetko, všetky naše poznatky prejdú potom do Európskej vesmírnej agentúry a budú užitočné pre, pre ESA, pre Európu. Teraz prebieha veľká diskusia o tom, ako to bude ďalej, keď už budeme mať kompletnú raketovú rodinu, ktorá bude veľmi konkurencieschopná na globálnej úrovni, ako to potom na európskej úrovni zabezpečiť ekonomicky, aby tie rakety boli predávané tak, aby e, to bolo výhodou pre náš trh a zároveň, aby sme nepoškodili konkurencieschopnosť. A my chceme, aby Európska komisia s nami o tomto diskutovala. To je súčasťou tvorby Európskej vesmírnej stratégie. A zároveň príkladom, ako jeden štát môže pomôcť Európskej vesmírnej agentúre definovať vesmírnu politiku na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem vám za, vaše, za vašu prezentáciu. A teraz nasledujú otázky a postrehy pán Malinesku za EPP, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja mám tri otázky. Je dobré, že Kórea nasleduje našu predstavu eh, EGNOS a ten projekt EGNOS, ale otázka je, kedy EGNOS pokrie celé teritorium Európskej únie. To je pre nás veľmi dôležité, aby členské štáty k tejto technológii mali prístup. Po druhé, čo si myslíte o e, e, prostriedkoch pridelených pre vesmírnu politiku v európskom rozpočte a tejto inštitúcii. A po tretie, aké by mohli byť dôsledky Brexitu pre vesmírnu politiku ako aj výsledok volieb v Spojených štátoch. Ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi pekne. A z hľadiska e, teda e, toho, e, tých vesmírnych postrehov je to zaujímavé. Takže teraz krátko. Pán to, ktorý tu zastupuje SND, prosím. Gra- áno, ďakujem, pán predseda tie otázky, otázky boli e, jasné a e, e, stručné, ale neviem, či boli nakoniec tie posledné dve až tak jasné, pretože sú veľmi všeobecné. Ja chcem poďakovať tým dvom spravodajcom, pretože skutočne urobili veľmi zaujímavú prácu a tie presvedky boli veľmi jasné. Ja si chcem objasniť niekoľko bodov. Takže poprvé, ehm, na medzinárodnom meradle sa zdá, že tie štyri e, piliery, piliere e, prezentované Európskou komisiou um-, môžu umožniť e, Európe byť konkurencieschopná v globálnom meradle a urobiť krok vpred v, vo vesmírnej politike aj na globálnych Eh, trhoch. Ako to, toto hodnotíte eh, z hľadiska sveta, ktorý sa zaoberá touto vesmírnou stratégiou? A otázka aj druhá, sme schopní zabezpečiť tú kvalitu aj rovnaké podmienky ako ostatné medzinárodné vesmírne ehm, veľmoci, ako sa to môže dosiahnuť. To je vlastne spojené s tou prvou otázkou. A potom tu mám dva kritické postrehy. Sú tu problémy s, e, s vesmírnou legislatívou a s kybernetickými otázkami. Akým, akým spôsobom sa tu rozvi- môže rozvíjať užitočná medzinárodná spolupráca na riešenie týchto problémov? Takže e, vy ste hovorili takisto aj o talianskej situácii, pán Batisto, lebo znáte niektoré aspekty, ktoré sú mi veľmi blízke. Takže dve otázky. Ako sa teda rozvíja aktivita e, v vesmírnej oblasti v Taliansku a ako v podstate e, sa e, mení rovnováha v, ako Čína teda a India sa zapájajú do tej vesmírnej e, stratégie a ako to mení e, rovnováhu e, v tejto oblasti. A potom ešte ako to sa odráža na úrovni vesmírnej agentúry. Ďakujem. Below the time limit, fantastic, and as clear as in the case of Mr. Marinescu. To v časovom limite a je to jasné, ako aj pán Marinescu sa vyjadril jasne, Máme tu veľmi dobré výsledky teda. Pán, pán Bosiut, pani Fan Bosiut za ECR. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj rečníkom za zaujímavé informácie. Ja hovorím za kolegov pána Tošenovského, ktorý musel dnes odísť do Prahy. Požiadal ma, aby som vznesla dve otázky a to v nadväznosti na otázky pána Malineska. Jedným z kľúčových prvkov pre úspech e, európskeho programu GNSS je rozvoj a implementácia e, Galilea a čipsetov e, podporovaných Galileom. My veľmi oceňujeme tie prvky mechanizmu, ktorý je riadený GSA ale myslíte si, že Európska únia v tomto robí dosť? To je prvá otázka. A druhá otázka sa viac týka budúcej e, britskej participácie v programe Galileo. A, a Spojené kráľovstvo bude naďalej našim e, silným partnerom. Predpokladáte možné dôsledky Brexitu na prácu, pre prácu agentúry, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné centrum a ten pozemný segment e, a tie zámorské teritória Spojeného kráľovstva. Dúfam, že to bolo krát stručné a jasné. Áno, e, to bolo to fantastické. Vždy, keď ide o túto vesmírnu politiku, je to vždy veľmi jasné a stručné. Takže pán Kochliček teraz, prosím. Ďakujem. Ja e, sa budem držať stručnosti svojich predrečníkov. Mám tri otázky. Po prvé, súčasné použitie satelitnej technológie na e-call. O tom sme sa rozprávali v minulom volebnom období už niekoľkokrát. A kedy to príde? A po druhé, vzťah e, ku kosmickému programu Ruska a Číny Takže e, vzťahy s Ruskom a s Čínou, kolega sa pýtal na Spojené štáty, ja sa teda pýtam na Rusko a Čínu. A po tretie, koncepcia opakovanie, oko, opakovaného použitia nosiča a rakety, ktoré časti podľa vás možno opakovane použiť a na čom sa už pracuje. Ďakujem vám. Ach, Bože, no, e, priatelia, vy ste tak struční, že ja musím dodať e, aj svoju otázku, možno bude o niečo dlhšia. Takže k prvému rečníkovi, ak dovolíte. Problém zdrojov pre vašu agentúru a personálneho obsadenia. Môžete nám povedať niekoľko slov podrobne, teda podrobnejšie o tomto? A po druhé, hovorili ste aj o bezpečnosti a kyberterorizme. Zohľadnili sme skutočne všetko? pri vedomí, že e, e, Galileo e, skutočne bude uvedený do prevádzky v blízkej budúcnosti. A potom ešte ako lepšie o sprostredkovať spoločnosti to posolstvo o tých prínosoch tejto technológie. Niektorí kolegovia minule, včera v prítomnosti pána Ševčoviča a pani Bienkovskej vznesli túto otázku. To je, pokiaľ ide o agentúry, veľmi dôležité. Pán Batiston ešte. Európska vesmírna scéna je pomerne zložitá. Ako by sme mohli dosiahnuť, aby bola koherentnejšia, jasnejšia, dokonca aj pre nás, členov Európskeho parlamentu, rola Európskej vesmírnej agentúry. My sme pozvali ESA na ďalšie stretnutie výboru ITRE na konci novembra samozrejme. Tam dokonca sa oficiálne na toto budeme pýtať, ale to pre nás veľmi dôležité. A posledná otázka. Prístup do vesmíru sa rýchlo mení a to zapojením súkromného sektoru v Spojených štátoch. Môžete nám dať konkrétne predstavy o tom, aký bude v budúcnosti európsky prístup do, mm, do priestoru, a teda do vesmíru, pretože vo vesmíre možno ne, už nebude dostatok miesta. Takže neviem, kto ešte ďalší by sa chcel ujať slova? Nikto. Dobre. So you, Ďakujem, pán predseda. Ja začnem odpovedou na otázku pána Marinesku v prvom rade. Pokiaľ ide o pokrytie EGNOSom, my vyvíjame nové, novú verziu, ktorá e, zlepší pokrytie pre všetkých 28 členských štátov. Máme tu ešte určité okrajové oblasti na juhu Stredomoria a v v severovýchodnej Európe ktoré nie sú pokryté. Takže problém je v tom, že na plné pokrytie vlastne musíme ísť mimo e, hranice Európy a umiestniť napríklad stanice e, e, na sever Afriky nie je tak jednoduché v dnešnej dobe, povedzme to takto. A pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie a pridelené finančné prostriedky pre vesmír, či je to dosť, nuž ja by som vymedzil túto otázku len na Genesis. A pokiaľ ide o Genesis, ten rozpočet pridelený na túto finančnú perspektívu v tejto fáze je považovaný za e, primeraný, ale my sa samozrejme pozeráme aj na ďalšiu finančnú perspektívu. Treba zabezpečiť, aby všetky prvky a kapacity boli pokryté, pretože sa treba pozerať na novú generáciu systému a bude tam požadovaný aj rozpočet na ďalší rozvoj. A pokiaľ ide o tie posledné dve zložité otázky, Brexit a, nové, a voľby v Spojených štátoch, ktoré skončili, a s tým súvisí ďalšia otázka páni Van Boswick. Pokiaľ ide o Brexit, môžem vám povedať, že tá línia, e, ktorú stanovil e, DG Grove, je taká, že nebudeme prednímať výsledky rokovaní. My sme súčasťou pracovnej skupiny na komisii, aby sme analyzovali potenciálne kritické body, ale zatiaľ nerobíme žiadne kroky. Čakáme. A Taká je zatiaľ naša taktika. A z môjho pohľadu mňa čaká práca e, na zabezpečení e, toho pracovného týmu zo Spojeného kráľovstva. Ja by som sa zachovať e, tú, ten, túto časť, túto zložku v tom kolektíve. A pokiaľ ide o voľby v Spojených štátoch, dovolte, aby som sa k tomu predsa len nevyjadroval obšírne, ale chcem vám predsa len niečo povedať. E, vzťah e, so Spojenými štátmi. E, ja som predčasom bol na ministerstve zahraničných vecí v Washingtone a jeden z tých úradníkov mi povedal, že asi pred desiatimi rokmi sme urobili chybu, keď sme odmietli Galileo, teraz uznávame hodnotu toho systému. A rada možno vydá mandát e, na obnovenie e, rokovaní s administratívou e, Spojených štátov v júli a potom bude prvé stretnutie a rokovanie v Prahe ohľadom tejto témy. Možno to bude príležitosť prehodnotiť tie rozhodnutia spred rokov a urobiť správne rozhodnutia. A teraz otázka pána Zanonáta či tie štyri piliere vesmírnej stratégie sú primerané, aby sme mohli konkurovať na medzinárodnom trhu. Myslím, že áno. Ja sa pridávam k vyhláseniu pána Batistona. Tento dokument je dobrý, je, eh, je eh, výstižný, je k veci, je ambiciózny. Musí sa samozrejme premietnúť do konkrétnych krokov, ale myslím, že tam nájdeme prvky, eh, ktoré sú prvoradej, ktoré nás teda radia na tie prvé miesta v vesmírnom trhu. A otázka, čo by sme mohli skutočne urobiť na zlepšenie konkurencie schopnosti vo vzťahu k ostatným veľkým vesmírnym mocnostiam. Aj pán Batiston v priesvitkách o tom, myslím, hovoril. Európa ešte stále má problém s fragmentáciou, trieštením v rôznych oblastiach. Videli sme eh, to aj na národnej úrovni, ale je to aj na európskej úrovni a myslím, že tu by sme si mohli počínať lepšie. Eh, vesmír je totiž pokrytí vlastne rôznymi generálnymi riaditeľstvami a nie každé si uvedomuje, čo robí to i druhé riaditeľstvo, takže treba urobiť niečo preto, aby sme zlepšili povedomie o tom, čo môže vesmír priniesť rôznym odvetviam. Ehm, železničná doprava, námorná doprava. Myslím, že v tomto smere treba niečo urobiť, aby sme lepšie prepojili jednotlivých aktérov. A okrem toho otázka, to bol pán to, otázka o bezpečnostných rizikách. Či sú tam nejaké slabé body alebo kritické body. A e, otázka pána Buzeka sa tiež uberala týmto smerom. Nuž, e, zameriam sa na GNSS. Myslím, že tá otázka, pokiaľ ide o vesmír, je širšia, ale v prípade GNSS hovoríme stále o bezpečnosti a rizikách. Nemôžeme predpokladať, že budeme schopní ten problém eliminovať. Tam je to vždy otázka e, priateľnej miery rizika. Ak ten systém bude primerane nastavený e, voči rizikám, tak to bude v poriadku. Ale o, problém je v tom, že bezpečnostné riziká nie sú fixné, nie sú nemenné. To je niečo, čo sa rozvíja. Na, a to každodenne, takmer každodenne. Takže je ťažké e, byť pripravený na všetky nové riziká a sledovať ich. Toto je ten kritický bod, e, ktorý e, vnímame, ale pokiaľ ide o GNSS, tak e, venujeme veľkú pozornosť tejto otázke tomto prípade a v zásade celkovo sa nám, myslím, darí dobre. A te, teraz k otázke pani Van Bosuit, e, Galileo Chipset. Ja som e, hovoril o tej dobrej správe z nedávnej doby, Dnes už máme e, asi 40 z modelov, e, ktoré už sú schopné fungovať e, s Galileom. E, to znamená, samozrejme v situácii, keď ešte ten systém nie je plne zavedený. A ide o to, kto sa vlastne... A ide o to, že my sa každý týždeň skutočne E, rozprávame s tými svetovými aktérmi, Amerika, Amerika, či je to v Amerike alebo inde. Bohužiaľ, nemáme e, takého, takých aktérov v Európe, len jedného, dá sa povedať, e, ktorý, povedzme, môže byť prizvaný k tomuto okrúhlemu stolu a myslím si, že tu by Európa mohla urobiť viac. A ten základný prvok samozrejme je rozpočet 120 miliónov eur pre Genesis, eh, pre príjimač Galileo, ale my v Európe však neinvestujeme až toľko do rozvoja príjimačov aplikácií porovnaní se spo- so Spojenými štátmi, takže toto je oblasť, e, ktorú treba zohľadniť v tej budúcej finančnej perspektíve. Tam by myslím, že sme si mohli počínať lepšie. A posledná otázka ešte ohľadom zdrojov. Pán Buzek v zásade a ja som povedal, e, že to je tento rok 103 a keď e, keďže na 103. A keď sa pozriete na tie investície a rôzne smery, ktorými sa e, agentúra angažuje, tak si myslím, že je to skutočne každodenne veľmi náročné, ale my e, skutočne veľmi spoliehame na outsourcing, na externých konzultantov. To určite nie je efektívne z hľadiska rozpočtu, je to drahé a po druhé, na konci kontraktu tí ľudia sú mimo agentúry. Takže to je skutočne zásadná otázka. Ja chcem prezentovať e, nový rozpočet a novú požiadavku smerom na DigiGrowth, aby sme našli lepšiu rovnováhu medzi pracovnou záťažou, zodpovednosťami a, a zdrojmi, ktoré máme. Komunikácia. Už komunikácia to je určite na mieste o tom hovoriť Máme tu určitý problém, potrebujeme komunikovať smerom k rôznym e, publikám e, o tom, aké sú prínosy vesmírnej politiky a, Genesis, a GNSS. A myslím si, že nedávny e, príklad tu v Bruseli tu skutočne tá akcia sa konala, eh, eh, konala sa teda propagačná akcia, ktorá bola v Bruseli, ale aj inde v Európe a bolo vlastne dovedná asi 1 milión eh, návštevníkov, takže aj to je spôsob, ako lepšie informovať verejnosť. Ďakujem vám a pán Batista. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže ja sa takisto vyjadrím niektorým z tých otázok. Niektoré z nich už boli zodpovedané zo strany môjho kolegu rozpočet. Myslím si, že hovoríme, že tu máme viacerých analýzy, ktoré poukazujú na to, že investícia do vesmíru produkuje návratnosť. Je to na úrovni faktoru 6 až 7, no závisí to od typu aplikácie, typu investície, a vlastne ide o takú solidnú analýzu, pretože sa robila opakovanie vo viacerých prostrediach a krajinách. Takže ide o jasné, jasnú indikáciu toho, že investícia do výskumu vesmíru sa oplatí, pretože to je v prospech spoločnosti. A tie tabulky, ktoré som vám ukázal, naznačujú, že Európa, ktorá, kde žije zhruba 500 miliónov ľudí, vlastne prevyšujeme Rusko, Spojené štáty americké, ešte by sme mohli mať oveľa väčšie investície do vesmíru spoločne, hoci mm, nebo je, alebo vzdušný priestor je limitovaný a je to jednoducho niečo, čo vlastne môže pomôcť hospodárstvu zlepšiť tá kvalitu života, takže je to taká, taký motor, taká hybná sila na to, aby sme mohli investovania do svojho hospodárstva a zdrojov v tejto oblasti. Musíme to vnímať tak otvorene. Nie je tu žiadne, žiadne čaro okolo toho. Európska komisia vlastne v posledných desaťročiach takisto zmenila aj panorámu vesmíru, ale ešte predsa len zaostávame v porovnaní so Spojenými štátmi americkými. A teraz Trump. Ja som prišiel zo Spojených štátov amerických, ja som tam bol, keď sa volil, keď videl som ľudí plakať. Zhruba 50 miliónov ľudí, ktorí žijú, ktorí vlastne oslávali alebo plakali. Teraz musíme pozrieť na to, že čo sa zmení teraz. Bez pochyby dojde k zmenám zmeny nastanú, čo je dôležité, je to, že Európa bude mať pred sebou výzvu, aby robila niektoré veci sama, v niektorých oblastiach a v niektorých oblastiach týkajúcich sa vesmír, všetkým pokiaľ ide o hospodárstvo, a to je veľká výzva, ale aj možnosť, príležitosť na jednej strane, keď hovoríme o Galileovi, PRS a ostatných, vlastne sme osamotení v tejto oblasti na to, aby sme sa sústredili na našu budúcnosť a myslím, že to budeme musieť takto nejako preskúmať na to, aby sme sa pozitívne k tomuto postavili. A teraz ešte k tomu, čo sa spýtal pán Zanonáto, že či tie piliere týchto opatrení v rámci vesmírnej stratégie či sú správne. Myslím, že tá snaha zo strany komisie, kde sa táto stratégia a tento dokument a tabulka pripravili. Bolo to správne urobené, my to oceňujeme, snažíme sa prispieť ako talianská agentúra pre vesmír, zúčastňujeme sa viacerých zasadnutí s viacerými ostatnými agentúrami, takže by som povedal, áno, je to dobrý začiatok, je to vynikajúci začiatok. Musíme zobrať do úvahy to, že vlastne vesmír v rámci Európskej únie je niečo veľmi mladé, pretože začalo sa to v Lisabone pred 14 rokmi, v poslednom 10 ročí a vlastne v tomto krátkom období sme zaznamenali veľký pokrok a dosiahli sme veľké množstvo výsledkov. Myslím, že to je dobrý dokument, ktorý reflektuje súčasnú situáciu. My si uvedomujeme, že o rok, o dva, o tri bude potrebná revízia, veci sa menia a medzi tými najväčší, medzi väčšinou tých záležitostí, ktoré sú vlastne obsiahnuté v tejto stratégii, jedna, ktorá ma najviac nepokojuje, to nie sú ani tak peniaze, pretože peniaze sa podľa politických rozhodnutí môžu zmeniť, nie je to ani technológia, pretože my máme v Európe excelentnú technológiu, excelentné priemyselné odvetvia, distribuujeme vo viacerých krajinách tieto technológie, ľudia sú veľmi dobre vzdelaní. Ide tu však o ten, tú ochotu urobiť riziko, rizikové investície a tento starý kontinent má určitú averziu proti takýmto rizikovým investíciám do nových, do nových e, oblastí na to, aby sa prostredníctvom rizika niečo dosiahlo. Na rozdiel od Američanov my sa bojíme riskovať, Američania sa neboja riskovať a potom zaznamenajú úspech. Nie je to dobre vo vašom CV, keď zlyháte. A to je ten najväčší problém, ktorý tu my máme, podľa mňa. Je to veľmi dôležité, pretože toto sa ťažko mení. Nedá sa to zmeniť na základe nejakých dokumentov ani nejakými peniazmi, pretože to je kultúrny problém. V Európe môžu jednotlivé krajiny a rozličné kultúry môžu sa navzájom stimulovať, ale pre mňa, pokiaľ ide o vesmírny výskum, je toto jedna z tých najväčších víziev, ktorú budeme musieť e, riešiť v takom zmysle, že sa musíme aj v tejto oblasti angažovať a riskovať niekedy. Čína a India. To je podľa môjho názoru súčasť moci vedy a technológie na to, aby sa diplomácia umožnila. Smierna diplomácia je tak ako vo vedeckej diplomácii. Tam sa demonstrujú vlastne určité prepojenia, ktoré v neposlednom rade e, sú to prepojenia aj cez steny v ťažkých časoch, ktoré umožňujú takýmto spôsobom spoluprácu. Takže ten signál, ktorý vysielam, a ja pokiaľ ide spoluprácu s Čínou, mám 20-ročnú skúsenosť, tak vidíme, že musíme na úrovni vedeckého výskumu spolupracovať pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o misie na Mars a na Mesiac, pretože takýmto spôsobom otvoríme aj hospodárske, priemyselné a politické záležitosti. Takže myslím si, že musíme v tejto oblasti urobiť oveľa viac, aby sme to posilnili. A pokiaľ ide o Taliansko, pán Zana na to sa spýtal otázka, ale som už reagoval v tom zmysle, že vlastne sa snažíme dosiahnuť globálnejší prístup, viac koordinovaný a dobre sa to, dobre sa to oplatilo, že v posledných rokoch vlastne rozpočet našej agentúry sa navýšil značnou mierou a vyčlenili sa finančné prostriedky ešte aj v tomto lete, ktoré vlastne prispievajú v rámci toho procesu stimulácie hospodárstva a mm, sú to taký sprievodný efekt pre tú verejnú spoluprácu. A ešte pár otázok, ktoré súvisia e, s tým, čo sa spýtal pán predseda. Áno, tá panoráma európskeho vzdušného priestoru, vesmírneho, je to komplikované. Naša nasledovná pripomienka pred Lisabonskou zmluvou, predtým, než Európska únia sa vlastne pustila do tejto hry, sme mali národné agentúry a IZU e a vlastne ESU. A úloha tých agentúr bola celkom jasná, myslím teraz národných agentúr, a tieto agentúry vlastne e, založili ESU a takýmto spôsobom sa ob, začal na európskej úrovni objavovať vesmír. Začali sa upravovať a zlepšovať technológie, čo sa nedalo na úrovni jednotlivých štátnych agentúr. A odkedy vlastne Európska únia prišla s takýmito ambicioznými a dôležitými stratégiami, tak si myslím, že je tu určitý skrytý prvok konkurencie týchto dvoch orgánov a pokým sa nám nepodarí robiť také kroky na to, aby sme objasnili to, čo kto má robiť, na to, aby ESA jednoducho nerobila prácu komisie, aby komisia zasa nepodceňovala EZU, tak si myslím, že to bude aj naďalej vytvárať, ak to nevyriešime, ďalšie problémy. A to je vlastne ten základný. Som v tejto oblasti relatívne nový, takže môžem priniesť nejaké nové prvky do tejto problematiky, ale máme tu nových hráčov, veľmi silných a dôležitých, a to ekvilibrium, tá vyváženosť sa pozmenila a pravidla hry neboli celkom jasne pomenované. Ak by sa dalo v tejto oblasti urobiť niečo viac, ja si myslím, že EZA má veľké možnosti, pokiaľ ide o výskum nové záležitosti a môže pomôcť komisii implementovať v rámci technickej kompetencie tie ciele, ktoré vlastne máme, pretože tam na úrovni komisie sú veľmi silné technické kompetencie, kde vlastne potom komisia zase sa pozera na takýto má dopad na spoločnosť. Ale toto nebolo celkom jasne stanovené a moje stanovisko teda je v takomto duchu. Pokiaľ ide o EZU, a Európsku komisiu. A čo sa týka GSA. GSA, GSA je to vyústenie úst snahy Európskej komisie na to, aby sme boli kompetentní v konkrétnych oblastiach. A na tom nie je nič nesprávne, pretože Galileo vlastne je európska infraštruktúra a úprimne povedané ESA môže nemusí, alebo nemusí byť tým orgánom, ktorý to bude spravovať. Je kriticky dôležitá, takže je vlastne legitímne, že Európska únia takýmto spôsobom zriadila agentúru čisto iba preto. Je to legitímne, bude to vyžadovať si čas, ale je to úplne v poriadku, pretože ESA vlastne vlastne nemá ambíciu mať túto zodpovednosť na sebe. Povedali ste, že GSA je regulačným orgánom, takže podobne ako komisia. Z správneho pohľadu áno, hlavní koordinátori sú komisia členské štáty, ale myslím si, že o čo tu hovoríme je, že tá sná, zacielenie agentúry je na, agentú, je na operácii a poskytovanie služieb. Takže Európska agentúra sa sústredí pre všetko na vytváranie nových technológií a rozmiestňovania systému, takže istým spôsobom my berieme ten systém, realizujeme ho a robíme to systém, ktorý je zacielený na služby, takže v tomto ohľade tu nie je ani nejaká veľká konkurencia, pokiaľ ide o EZU. Máme tu aj ďalšie príklady, napríklad už sme poznačili, poznačili tento tento prechod. Napríklad pred pár rokmi sme tu mali A takže to znamená, že Európska agentúra pre vesmír nie je regulačným úradom. Nie. Nie. Ona zohráva dôležitú úlohu na to, aby sa venovala otázke priemyselných politík. Áno, Nemyslím si, že má charakteristiky regulačného orgánu. A dovolte mi ešte, ak teda na záver môžem, samozrejme, nech sa páči. Pokiaľ ide o prístup k vesmíru a súkromné, súkromné investície a konkrétne body k tejto téme, pokiaľ ide o vysielanie rakiet, ťažko sa uveriť, že to je nejaká zisková aktivita. Počet rakiet, ktoré musíte spustiť na to, aby z toho bol zisk, je pravdepodobne oveľa náročnejšia záležitosť, ako ktokoľvek môže urobiť na to, aby to prinášalo zisk. Nikto nevypúšťa jednu raketu rokom, každý rok. firmy musia jednoducho zaznamenávať zisky, inak by skrachovali, ale spôsob, akým funguje hospodárstvo, tak či takto musí robiť sa prostredníctvom verejných investícií. Takže ak by sa napríklad, ak sa pozrieme na SpaceX, to sú dve záležitosti, ktoré sú nadradené napríklad komerčným, komerčným projektom a toto je vlastne to správne nastavenie tej rovnováhy tu v Európe, kde máme z roku 2014 rozhodnutie, kde sme vlastne v tejto oblasti nastavili situáciu tak, že zodpovednosť, pokiaľ ide o reakciu na potreby trhu a reakciu na jeho výzvy, tak už je to v rukách priemyslu, takže nie na úrovni e asi. Takže je to veľmi dôležitý posun a takýmto spôsobom sa riešia tie ťažkosti, ale treba povedať, že vlastne od budúcna, od roku 2020-2021, tí, ktorí budú vysielať rakety, už budú osamotení, budú mať limitovanú podporu, limitovanú podporu zo strany členských štátov. Či toto, tento mechanizmus bude fungovať alebo nie, to je jednoducho obrovská otázka, ktorú komisia musí vážne zobrať a zhodnotiť, pretože komisia vlastne využíva, využíva využíva tieto nosné rakety veľmi vážne. To sa treba spýtať celkom na rovinu, pretože vlastne právo Európskej únie alebo Európy na priestor e, vesmírny to je niečo, kde nie sú žiadne kompromisy, ale ten biznis model musí jednoducho fungovať. Ak sa snažíme zabudnúť na to, že ten mod, biznis model má fungovať, tak to nakoniec e, nebude fungovať. Čína, Rusko, Spojené štáty americké, alebo aj tí najviac súkromné eh, projekty vlastne sa držia takéhoto biznis modelu, kde vlastne je určitý príspevok zo strany verejných investícií. Na to nesmieme zabúdať. Ďakujem pekne, pán Kohliček. Ja sa ospravedlňujem, možno ste nepočuli moju otázku, možno kvôli tlmočeniu. Ja ju zopakujem v angličtine, vo francúzsku, v španielčine, ako chcete. Takže prvá otázka. Pokiaľ ide o ikol využívanie zo strany Galilea rakiet. A po druhé, koľko máme teda satelitov, satelitov na úrovni Galileo programu v vesmíre. A tretia, aké sú vzťahy programu kozmických v vašej agentúre porovnaní s Ruskom a s Čínou. Ako teda vlastne, o čo tu ide? A tretia vec, koncept znovu využívania rakiet, vysielačov rakiet, motorov, tankerov a tak ďalej. Ďalšie otázky, ktorých je viac ako na začiatku, to je jednoducho neférové, hovorí pán predseda. Ak vás môžem poprosiť o rýchlu reakciu, pretože už nebudeme mať čas, musíme prejsť do panela číslo 2. Možno môžem nadviazať na tieto otázky. V stručnosti ospravedlňujem to, že som nezareagoval na vaše otázky. Takže pokiaľ ide o tie elektronické volania, e-calls, my máme veľké očakávanie od nariadenia EÚ o elektronických volaniach. Od určitého roka e, všetky auta vyrábané v Európe budú musieť byť vybavené e, zabudovaným príjimačom pre Galileo. My vedieme rozhovory s výrobcami automobilov. A toto je dobrý príklad, ako môžu zástupcovia priemyselného sektora pomôcť e, využívať výsledky ehm, tohto e, vesmírneho výskumu? To bola dobrá otázka. Ehm, máme teraz 14 satelitov vo vesmíre. Budúci týždeň 17. z francúzskej Guajany budú prvýkrát e, vypustené 4 satelity naraz a potom teda ich bude e, 18 dohromady a potom ešte príde na rad Ariane 5, uh, eh, Ariane 5, 4 eh, ďalšie satelity. Um, ďakujem za to, že ste zopakovali otázky, lebo my sme ich nepočuli. Pokiaľ ide o spoluprácu s Ruskom a Čínou, s Čínou rozvíjame vedeckú spoluprácu, mapovanie lunár, získavanie dátov, dát, dát z čínskych e, pozorovacích zariadení mesiaca a mapovanie povrchu mesiaca za využívania multi e, viacnásobných spektrálnych informácií. E, tento Sovkom projekt to je E, satelitný projekt, ktorý sa vzťahuje na geofyziku, teda pozorovanie zemetrasení zo, z vesmíru. Je to ale výskumný projekt, čiže s Čínou e, vyvíjame túto vesmírnu diplomáciu a hľadáme nové špecifické spôsoby spolupráce. A takisto um, rozvíjame spoločne vesmírne stanice obsadené ľuďmi, E, v Taliansku máme s tým skúsenosti, takže e, toto vie Čína využiť. Pokiaľ ide o Rusko, diskutujeme s nimi o niektorých aplikáciách, ktoré sa týkajú pozorovania klímy a životného prostredia vo veľkom rozsahu. A našu technológiu SAR rozširujeme na geostacionárny orbit pre poľnohospodárske aplikácie a klimatické, meteorologické aplikácie, čiže opäť výskumné projekty, výskumná činnosť. To je príklad veci, ktorú robíme teraz. Ďalšia vec, používanie. ESA začína výskum o opätovnom použití nosných rakiet. Máme tu program Prometeus, o ktorom sa teraz diskutuje s ministerstvom. To by mohol byť program pre budúce rakety typu Ariane 7 na zníženie nákladov. Ďakujem obom rečníkom za vynikajúce prejavy. Teraz druhý panel, začne sa druhý panel diskusie, pán Tortora a pán Prunáriu. Obaja prídu teraz sem dopredu usadia sa za rečníckým pultom a začne pán Tortora. Je riaditeľom European Space Policy Institute, čiže nie a Európskej vesmírnej agentúry, ale Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku. Takže opäť ide o výskum, o vedecký výskum technicky. Um, možno základný výskum, možno nejaká inovácia. Poved, povedzte nám niečo o tom, pretože pre nás je to veľmi zaujímavé. Ďakujem, pán Buzek. Som veľmi rád, že môžem hovoriť z tejto pozície. Bol som menovaný len pred pár mesiacmi. European Space Policy Institute to je vlastne think tank, ktorý sa venuje úvahám a štúdiám o tom, akým smerom by sa mala vyvíjať európska vesmírna politika a skúma, čo sa deje vo zvyšku sveta. E, sídli vo Viedni, to je veľmi dobré miesto pre takúto činnosť, pretože Viedeň je vďaka prítomnosti OSN mesto otvorené svetu, je tam veľa aktivít spojených s vesmírom, prebiehajú medzinárodné rokovania o vesmírnom práve a podobné veci. Takže toľko asi k inštitútu, ktorý zastupujem. Pýtali ste sa ma na otázku konkurencie schopnosti. Ale predtým sa chcem ešte poďakovať. Zvyčajne sa ďakuje na konci, ale ja by som chcel začať poďakovaním. Chcem sa poďakovať komisárke Bienkovskej, podpredsedovi komisie Ševčovičovi. Takisto chcem poďakovať e, príslušnému DG aj členským štátom za to, že v roku 2016 vrátili otázku vesmíru na politickú agendu. Je to naozaj dobrá iniciatíva. Dokument pre európsku stratégiu vesmírnej politiky prichádza naozaj v ten správny čas. Potrebovali sme ho. Ďakujeme aj Európskemu parlamentu za podporu tohto procesu, pretože ide tam naozaj o veľa. A uh, ja chcem hovoriť o, o konkurencieschopnosti, čiže o, o čo ide, keď sa hovorí o konkurencieschopnosti. Nie je to uh, nejaká absolútna hodnota. Vy ste kompetitívny, konkurencieschopný iba v porovnaní s ostatnými. Pretože vy musíte zohľadniť aj to, um, čo, čo sa deje okolo, aká činnosť prebieha Mm, na strane vašich konkurentov v iných častiach sveta. A to je dôvod, prečo konkurencieschopnosť musí byť neustále zlepšovaná. Je to nekonečná práca, nekonečná činnosť. Je to niečo, čo musíte rozvíjať e, v podstate navždy. Je to náročné, ale je to tak. A jedna z ťažkostí, keď chceme zlepšovať konkurencieschopnosť, je ako vyhodnotiť, e, aká je naša vlastná konkurencieschopnosť, aká je jej úroveň. My môžeme e, konkurovať iba na medzinárodných trhoch. A na základe tohto predpokladu môžeme dnes povedať, že európsky priemyselný sektor je konkurencieschopný. Dokazuje to každý raz, keď dostane možnosť presadiť sa na otvorených a spravodlivých trhoch. To sú dve dôležité prívlastky. Teraz európsky priemysel eh, predstavuje 40 v roku 2015 európsky priemyselný sektor na komerčných trhoch zrealizoval 43 svojho obratu. A ja to chcem porovnať e, s tým, čo sa deje vo vedeckej oblasti. Nikto nespochybňuje, že vedecká komunita je tá, ktorej sa musíme spýtať, keď pripravujeme ďalšie vedecké misie, ale pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, do toho vstupuje veľmi veľa hráčov, ktorí majú dobré nápady. Ale ja sa domnievam, že ak chcete naozaj zvýšiť konkurencieschopnosť, musíte sa spýtať samotného priemyselného sektora, aké má potreby. Nikto iný než samotný priemysel nemôže poskytnúť jasné hodnotenie e, priorít. Nikto vám nepovie, aké sú priority, iba samotný priemysel. Ak chcete mm, riešiť iné ciele, napríklad prípravu budúcich inštitucionálnych misí, to je už niečo iné. Ale ak chcete zlepšiť konkurencieschopnosť, tak potom priemyselný sektor je ten, ktorý musí povedať, čo je dôležité. A ironickým spôsobom v súčasnosti v Európskej únii tie prípravy programov pre výskum a vývoj, tam, e, tam e, je konzultovaný priemysel, ale nič viac, iba iba konzultovaný, čiže dáva iba rady, iba indikatívne informácie. Ako podporovať konkurencieschopnosť? To nie je úplne jednoduché nadefinovať. Takže prvá otázka, prečo? Prečo konkurencieschopnosť musí byť aj verejne podporovaná? Odpovedou je, že musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých pre nás aj pre našich konkurentov. Čo znamená toto level playing field, rovnaké podmienky pre všetkých a prečo neexistujú ešte? Pretože existuje nerovnováha na úrovni domácich trhov, majú odlišné veľkosti. Ehm, sú rôzne veľké regióny sveta a dnes európske inštitucionálne hm, rozmery sú obmedzené oproti tomu, čo sa dnes deje v USA, ale napríklad aj keď to porovnáme s Ruskom, Čínou, Japonskom, Európa je obmedzená zatiaľ. Ako som povedal, európsky priemysel realizuje 43 svojho obratu na komerčných trhoch, čiže iba 57 obratu realizuje na inštitucionálnom trhu a vo zvyšku zveta je to úplne inak. V USA je to 80 na inštitucionálnom eh, trhu, v Rusku takmer 100 v Číne úplne 100 eh, aj v, Inii, v Indii 100 v Japonsku je to 100 Takže toto si musíme uvedomiť, že inštitucionálny dopyt nie je dostatočný v Európe, nie je prispôsobený alebo nezodpovedá um, ostatným regiónom. No a ďalšia otázka, čo s tým robiť? Musíme zabezpečiť neobmedzený prístup k najnovšej technológii, k technológii state of the art vo vesmírnej oblasti. Iba takéto veci môžeme E, zákazníkom ponúkať. A ak nejaký priemysel nie je schopný svojim komerčným alebo inštitucionálnym zákazníkom poskytnúť najnovšie technológie, tak potom takýto dodávateľ vypadne z trhu. Čiže neobmedzený prístup k najnovšej technológii za primerané e, ceny, toto je veľmi, veľmi dôležité. No a ako, ako to dosiahnuť. Je potrebné sa spýtať priemyslu, čo potrebuje, aké sú jeho potreby. To už som spomenul. Európa má teraz veľmi dobrú situáciu, pretože v žiadnom inom regióne sveta nie je priemysel schopný si sadnúť za jeden stôl a pripraviť spoločný plán pre technologické potreby. Toto je jedna vec, ktorú je potrebné využiť, je potrebné vyťažiť z toho výhoda, výhody. No a potom tu musíme riešiť výzvy a problémy po sektoroch. E, čiže napríklad pozorovanie Zeme musíme si e, objasniť, či je e, prioritné alebo nie, či ho uprednostníme pred navigáciou alebo nie ale v rámci jedného sektora je náš priemysel schopný vytvoriť jednoznačne zoznam priorit. Ďalšia vec, musíme vytvoriť vysoké úrovne technologickej pripravenosti vo verejných programoch RAT, RNT. E, v súčasnosti sa to všetko orientuje na prvé fázy technologického rozvoja, to je dobre, to je v poriadku, ale ak chceme zvyšovať konkurencieschopnosť, tak to nestačí. Konkurencieschopnosť si vyžaduje vysokú úroveň technológie a potom samozrejme trh chce konkrétne produkty. Európsky inštitucionálny dopyt je obmedzenejší, ako som už povedal, je obmedzený relatívne na to, aká veľká je Európa, jej ekonomika. No a potom je potrebné rozvíjať domáce trhy pre e, vesmírne služby. To navrhuje aj Európska komisia vo svojej stratégii. To je veľmi dobrá iniciatíva, veľmi potrebná. Ďalšie e, veci môžeme urobiť, aby sme podporili priemysel, ktoré nemajú finančný charakter, ale takisto by to bolo vítané. Napríklad rozvíjať e, vesmírnu diplomáciu Európskej únie. Takisto zabezpečiť prístup k financiám a takisto podpora pre malé a stredné podniky. To všetko by pomohlo. A potom sú tu ďalšie nefinančné aspekty, e, ako rozpočtová predvídateľnosť, dlhodobé politické záväzky, transparentnosť, e, jasnosť pravidel, bezpečnosť infraštruktúry. Toto sú podmienky a predpoklady, ktoré musia platiť, ak chceme stimulovať súkromné investície do tohto sektora. Sú to e, predpoklady, ktoré nevyhnutne potrebujeme. No a takisto inovatívne režimy verejného obstarávania. to ide ruku, ruka v ruke s ďalším rozvojom priemyslu. Ja sa k tomu ešte vrátim o pár sekúnd, pretože čo sa skrýva za SpaceX? Poprvýkrát v histórii vesmírnej dopravy Federálna vláda USA súhlasila, že zmení svoju pozíciu, nebude už tým všemocným zákazníkom, ktorý definuje technické požiadavky a všetky podrobnosti a zmení sa na spotrebiteľa, na konzumenta. A toto e, bude mať e, veľké dopady na priemyselný sektor aj na vzťah s agentúrami. A otázkou je, či Európa je takisto pripravená a schopná urobiť takúto zmenu. A to je zaujímavá otázka. Uh, uh, Ešte na záver. Aby som teda neprekročil ten čas, ktorý mám. Uh, je tu niekoľko tém, ktoré nie sú riešené v tomto dokumente, ale ktoré by mohli byť veľmi zaujímavé z hľadiska e, budúceho vývoja európskej vesmírnej stratégie. Jednak je to otázka z bezpečnosti v, vo vesmíre. Tam sú samozrejme nové uh, rizika a jednak sa tam vysielajú nové satelity, jednak je čoraz viac aktérov a e, ja som ešte e, k tomuto nepočul žiadnu konkrétnu európsku e, pozíciu a to treba zohľadniť v každom prípade. Ja tu urobím paralelu s tým, čo sa odohráva v kybernetickom priestore, napríklad, napríklad nosné rakety, Eh, Vega a Ariane 6 eh, sú veľmi eh, dobrým riešením práve pre takéto služby nosných raket. My tu ale máme aj tie veľmi malé nosné rakety a malé satelity. Pre malé satelity a tam ten ehm, trh skutočne dramaticky narastá. A potom druhá otázka majú tu inštitúcie nejakú rolu, alebo sa to má prenechať súkromným inštitúciám. O tom treba takisto uvažovať. A na druhej strane tu máme tie ťažké, tie veľké nosné rakety. Zatiaľ vlastne existuje len jedna a to sa rozvíja v Spojených štátoch. A Európa by samozrejme mohla prispieť aj v tomto smere akýkoľvek príspevok Európy k medzinárodnej e, spolupráci by samozrejme vyžadoval aj veľké e, kapacity. A to je samozrejme otázka, ako to dosiahnuť. A potom e, vesmírne, vesmírna legislatíva, e, riadenie vesmírnej prevádzk, premávky a potom aj riadenie vesmíru, podobne ako máme riadenie Eh, vzdušného priestoru, potrebujeme aj riadenie vesmírneho priestoru a napokon, úplne nakoniec, eh, prieskum vesmíru v tejto chvíli nevieme, aké sú zámery a ambície Európy v tejto oblasti a určite tu prebieha veľa diskusí na medzinárodnej úrovni, eh, do ktorých by sme sa ako Európa mali zapojiť. Ďakujem vám a ďalší rečník je pán Prunáriu a je to člen e, správnej rady Rumunskej vesmírnej agentúry a zároveň kozmonaut. Súčasný kozmonaut alebo minulý kozmonaut, bývalý kozmonaut? a pred, pred, pred 35 e, rokmi som sa zúčastnil vesmírnej misie a, Určite nás v každom prípade budú zaujímať vaše, vaše vyjadrenia. Ďakujem, pán predseda. E, pán predseda, dámy a páni, ja som 103. človek, ktorý mal možnosť e, vidieť krásy našej e, planéty z vesmíru. A Zem je skutočne, planéta Zem je jedinečná, nevidíte tam žiadne hranice, záujmy alebo intrigy. Vidíme tam len zraniteľnosť a sme e, šokovaní e, e, tým, ako je tenká atmosféra a uvedomujeme si, ako tí, ktorí znečistujú životné prostredie si vôbec neuvedomujú, že ohrozujú nielen zdravie, ale samotnú existenciu budúcich generácií. Vďaka tejto skúsenosti a vďaka rôznym pozíciám v rôznych organizáciách E, ktoré sa týkajú planéty Zeme, som si uvedomil, že veda a technológia, e, ktoré sa týkajú e, tohto všetkého, sú životne dôležité, ako aj rozvoj a, a to, čo my ľudia musíme urobiť na ochranu a zabezpečenie našich, našej budúcnosti. Ja som e, bol členom niekoľkých pracovných e, skupín v rámci EU ISS a pracoval som na štúdii vesmírnej bezpečnosti pre Európu. Ja vám teraz predniesiem niekoľko úvah e, z tejto štúdie. Skoro 1300 satelitov z 80 rôznych krajín je na obežnej dráhe a tie poskytujú celý rad služieb pre miliardy ľudí. Európska únia má 18 satelitov v súčasnosti na obežnej dráhe a vyše 30 e, sa plánuje na následujúcich 10 až 15 rokov. E, civilné aj vojenské e, organizácie rozširujú svoj rozsah aktivít, vrátanie pozorovania zeme a monitorovania životného prostredia, včasného varovania, Um, a navigácie a komunikácií. Pokiaľ ide o Kopernikus, um, um, predného poskytovateľa, popredného poskytovateľa uh, údajov o pozorovaní Zeme, je tu potreba transparentného manažmentu, podporovania uh, uh, podnikateľského prostredia a rozvoja E, ďalšieho rozvoja tohto e, projektu. Schopnosť e, riadiť veľké objemy údajov je takisto z heterogénnych zdrojov je zásadne dôležitá a treba vyvážiť potrebu udržiavať túto službu otvorenú a použiteľnú. A používanie systému Kopernikus na bezpečnostné účely možno zvyšuje aj potenciálne rizika pre celý systém ako taký a preto je ešte viac dôležitá stanovenie priorít, e, pokiaľ ide o bezpečnosť. Pokiaľ ide o Galileo e, a e, EGNOS, E, ktorý e, poskytuje e, navigačné služby, presne navigačné služby leteckej a námornej doprave, tak tie pro, projekty, ktoré sú teraz v pokročilom štádiu, by sa mali zamerať na efektívne využívanie a údajov, a to zo strany odbornej aj všeobecnej verejnosti sú potrebné aj e, systematické e, kontroly e, kompatibility ešte predtým, než sa predložia legislatívne a nelegislatívne návrhy. Máme tu príklady, napríklad e-call a digitálny tachograf a príslušné nariadenia, ktoré v podstate vychádzajú, ktoré, vďaka ktorým je E, tento, e, táto služba účovania polohy, vychádzajúca z GNSS, povinná. E, Európska únia skutočne musí mať silnú technologickú základňu a schopnosti, aby vedela rozvíjať, vypušťať a prevádzkovať vesmírne systémy pri súčasnom zabezpečení bezpečnosti týchto systémov a Európa potrebuje zároveň nezávislý e, prístup do vesmíru a na to sú potrebné konkrétne opatrenia zo strany Európskej únie a to e, aj také, ktoré e, sa využijú v prípade krízových situácií. Ja vítam snahu komisie podporiť výskum a e, vývoj a najmä posilniť používanie inovačných e, režimov verejného obstarávania a takisto aj partnerstva e, s priemyslom PP a takisto aj podporu pre spoločné technologické iniciatívy JTI. Pán Marinesku o JTE e hovoril, a to e, vzhľadom na pilotné projekty e, inovačných vesmírnych technológií a ide hlavne o to, aby sa optimalizovalo využívanie verejných fondov pre PPP a budúce projekty JTI vo vysmiere by mohli rozšíriť svoj rozsah tak, aby zahrnuli ďalšie a uspokojili ďalšie potreby. Vesmírne systémy sú vystavené celému radu rizík, vrátanie kolízie s vesmírnym odpadom, kybernetických útokov, prerušenia signálov a práve preto no, toto všetko e, vytvára rizika pre dlhodobú udržateľnosť našich aktivít vo vesmíre. Toto všetko vyžaduje celý rad e, nástrojov, pretože tieto e, riziká sú veľmi často podobné e, či už ide o civilné alebo komerčné alebo vojenské využívanie. Takže treba vyvinúť spoločný systém reakcie. Európska vesmírna komunita má k dispozície spoločné strategické postoje, ktoré môžu pomôcť e, zabezpečiť e, udržateľný, udržateľné a bezpečné prostredie pre vesmírne e, aktivity. Systém SSA zlepšuje schopnosť chápať a orientovať sa v vesmírnom priestore a v jeho vývoji. Efektívna ochrana vesmíru vyžaduje e, strategické rozhodnutia politiky, technológie a e, financovanie, a to vo všetkých fázach e, vesmírnych programov. 2016 je veľmi dôležitým rokom pre bezpečnosť vesmíru v Európe. Nové služby systému Galileo konečne začnú e, byť využívané. Kopernikus spoločne e, s ďalšími misiami naďalej bude prispievať e, k poskytovaniu údajov, ktoré môžu byť využívané na bezpečnostné a obranné účely SST takisto by sa malo rozšíriť a nový, nová globálna stratégia Európskej únie, pokiaľ ide o bezpečnostnú a zahraničnú a bezpečnostnú politiku, takisto už bola predstavená, takže sa očakáva, že sa zverejní bezpečnostná vesmírna politika. Pokrok e, v tomto strategickom zmýšľaní o bezpečnosti vesmíru môže byť e, dôležitým príspevkom k všetkým týmto iniciatívam. Samozrejme, treba nadviazať aj dialog s ďalšími strategickými partnermi na globálnom meradle a E, treba využívať ekonomickú diplomáciu, obchodnú politiku, to všetko, čo teda vedie k riešeniu globálnych víziev. Ja som teda hovoril troška kratšie než 10 minút. Ďakujem vám, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem vám skutočne za tento prejav. A teraz máme e, možnosť klásť otázky a vypočuť si odpovede. Pán Marinesku. Ďakujem, pán predseda. Vy ste podľa mňa veľmi dobre, eh, pán Tortora, eh, prezentovali, čo to znamená konkurencioschopnosť. Je to dôležité pre nás aj pre občanov. Pre mňa to znamená, je to dôležité pre priemysel aj pre občanov. Pre mňa to znamená, že, pre, že európsky občania a inštitúcie by mohli mať eh, prístup k tým istým alebo dokonca aj viacerým službám v rôznych oblastiach. A to pri lepšej kvalite, e, pri vyššej úrovni kvality. Aký je teda váš názor, pokiaľ ide o Europisy a to v nadväznosti na to, čo je v Spojených štátoch. A čo by sme mali urobiť, aby sme zlepšili túto situáciu v prípade, že to bude v budúcnosti potrebné, lebo to je veľmi dôležité. Máme jednoducho hore satelity na obežnej dráhe, ale treba ich používať a to efektívne v prospech hospodárstva aj občanov. No a otázka pre pána Prunariu. Pán Tortora hovoril aj o prieskume vesmíru a vy ste tam hore boli. Takže aký je váš názor na prieskum vesmíru. Mala by sa Európska únia viac zapájať do tejto oblasti vesmírnych aktivít, pre, pretože momentálne nevidím, že by sa niečo do budúcnosti plánovalo. Neviem. Bolo by to zaujímavé, alebo nie? podľa mňa by to malo byť určite veľmi zaujímavé a mal, malo by sa skutočne začať s takouto aktivitou alebo začať rozvíjať takúto aktivitu v Európe. Ďakujem vám. Pán Kochliček. Ďakujem. Takže e, dve otázky. schopnosť je veľmi dôležitá. Sú ešte iné e, prvky, pri, ktoré potrebujeme, pokiaľ ide o vypúšťanie satelitov, rakiet, odpeľovanie satelitov, rakiet a ďalších e, zariadení aj na Zemi. Teda to je prvá otázka e, z Spojených štátov, z tretich krajín, mimo Európskej únie. No a otázka 2. Vy máte v úmysle mm, skúmať ten E, ten e, vesmír, ktorý je až za tými hranicami, kde sa nachádzajú e, naše satelity, to znamená smerom. A plánujete teda skúmať tento ďalší vesmír smerom k Slnku a podobne? Takže pán Tortora, riaditeľ European Space Policy Institute, do akej miery ako inštitút ste zapojení do horizontu 2020 a do programov horizontu 2020? To je jedna otázka. A ako môžeme zabezpečiť, že horizont 2020, lebo tá vaša prezentácia bola všeobecná, takže ako možno zabezpečiť, aby nám tento horizont 2020 e, zabezpečil konkurencieschopnosť priemyslu? Keď som sa pozrel na vaše priesvitky a počúval vaše vysvetlenia, zdalo sa mi toto veľmi zaujímavé. No a ďalšia otázka, tretia. Úspech v, vo vesmíre závisí od toho, či sa vláda USA stane spotrebiteľom. A my v Európe Mm, čakáme na to, e, čakáme tiež na to, kým sa stanú e, jednotlivé členské štáty EÚ spotrebiteľmi v budúcnosti, tak aby sme sa na to pozerali z tej istej perspektívy ako Spojené štáty. A potom e, tá myšlienka bez mesačnej dediny mala by to Európska únia podporovať je veľmi dôležité, aby sme to vedeli. A to navrhol aj generálny riaditeľ ISA, ktorý tu o niekoľko týždňov bude s nami. A ako podporiť e, súkromné investície e, do vesmíru EFSI môže byť dobrý nástroj. Takže 5 otázok. A jedna z týchto otázok e, bola smerovaná aj nášmu hostovi z e, Rumunska, pánu Brunáriu, alebo teraz mu adresujem otázku. E, Junckerov plán by pravdepodobne mohol takisto pomôcť e, lepšie využiť bezmierne aktíva Európskej únie na bezpečnostné a obranné účely. Ako toto vnímate? Ako vnímate možnosť použitia takýchto aktív? Aké sú hlavné rizika, to je tretia otázka pre naše mm, vesmírne aktíva v Európe. Technické, povedzme, politické alebo finančné, nepochybne e, financie sú vždy kritické, nemáme nikdy dosť peňazí. Takže ja by som chcel požiadať, aby ste odpovedali na tie otázky. Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé otázky. V prvom rade e, k tomu, čo sa pýtal pán Marinesku. Nevidím dôvod, prečo by sa Európa mala akokoľvek hambiť za to, e, čo momentálne robí, čo sa jej momentálne darí. My vidíme, e, že je Európa v rámci medzinárodnej scény vesmírnej scény veľmi aktívne zapojená e, do, do vesmírnej vedy, e, pozorovaní, e, vysielania raket, satelitov podobne. Takže v každom sektore by som povedal, že vesmír je jednou z oblastí, kde sa skutočne Európe darí dosahovať excelentnosť a pritom do toho investuje len zlomok toho, čo iný vzhľadom na HDP. Takže v tejto chvíli nevidím dôvody na to, aby sme pochybovali o kvalite a kompetenciách Európy v tomto sektore. Otázka týkajúca sa um, využívania a e, skúmania vesmíru. Často sa opakuje, že e, máme krízu a že to je nevhodná chvíľa na takéto aktivity. Máme teda čakať, až kým budeme mať toľko peňazí, že už s nimi nebudeme vedieť, e, že už nebudeme vedieť, čo s nimi, aby sme na tú dobu naplánovali zapojenie Európy do prieskumu vesmíru, to by sa nikdy ani možno nestalo už. Takže ja by som to možno obrátil, túto otázku. Môže si Európa vôbec dovoliť úplne e, chýbať e, pri medzinárodnej spolupráci pri výskume vesmíru, ktorá nepochybne nastane, pretože v tejto chvíli skutočne existuje silné hnutie pokiaľ ide o výskum solárneho systému a dokonca aj vzdialenejších galaxií. Ja by som osobne povedal, že Európa e, chce, e, má stále ambíciu byť e, tak určite hra, jedným z hráčov vďaka svojej vedomostnej základni. Ale táto rola by sa mala definovať, mali by sme si stanoviť určité ambície a to v, v, v súčasnosti e, sa mi nezdá, že by to tak bolo. Teraz SST, monitorovanie toho, čo sa deje e, na tej e, nižšej obežnej dráhe. To komisia v tejto chvíli takisto zohľadne v rámci dokumentu o programe SST a toto treba privítať, hm, vesmírne sledovanie a to je samozrejme, sledovanie vesmíru to je to, čo možno e, robiť zo Zeme, vychádzajúc z predpokladu, že e, obšírne využívame e, pozorovací systém RAM objektov na obežnej dráhe. Tam to samozrejme je vymedzené rozmermi objektov, ktoré možno sledovať. Ide o to definovať, ako Európa bude mať prístup, dostane prístup k vedomostiam týkajúcim sa menších objektov, ktoré zo Zeme sledovať nemožno. To je možno ten ďalší krok nad rámec SST, to znamená systémy um, pozorovania na obežnej dráhe pozorovania vesmírneho odpadu, uh, lebo my stále produkujeme viac odpadu alebo rýchlejšie, než ako sa tento odpad dostáva do atmosféry. Takže tá situácia sa vlastne stále zhoršuje a máme nepochybne dobré dôvody, aby sme sa tým zaoberali. My sa teraz spoliehame na kapacity Spojených štátov v tomto smere a e, samozrejme, prečo to tak nerobiť, ale ako, e, do akej miery si môžeme dovoliť byť e, nevidomí. na to ešte nemám odpoveď, ale nepochybne je to otázka, na ktorú si treba dať odpoveď. A pán Buzek ohľadom horizontu 2020 teraz e, nie sme zapojení do horizontu 2020. My rokujeme s komisiou o tom, ako by sa to dalo zmeniť. Horizont 2020 a konkurencia schopnosť. Ja vítam snahy komisie splniť očakávania priemyselných odvetví v tomto smere, ale nepochybne tu máme aj otázku správy a riadenia týchto, tohto programu, e, pracovných programov a e, otázku selekcie a stanovovania priorít SpaceX a situácia spotrebiteľ e, versus e, zákazník. Toto je samozrejme veľmi zaujímavý bod. Ja by som tu chcel poznamenať dve veci. Poprvé, keby SpaceX bol programom NASA, len Kalifornia by hlasovala pre rozpočet NASA, lebo SpaceX vychádza z obmedzených e, inovácií a radikálnej optimalizácie um, tej priemyselnej stránky a to všetko v Kalifornii na jednom mieste. Takže vôbec sa tie aktivity nejak uh, nedistribujú do, jedno, do jednotlivých štátov a tento program by určite nebol možný v rámci verejného financovania. To je jasné. Preto uh, sa presunuli z pozície zákazníka do pozície z spotrebiteľa a ide tam o využívanie služieb SpaceXu, takže e, tie samozrejme sú povinní nakupovať. Takéto záväzky v Európe nepripadajú zatiaľ do úvahy. Ja nechcem tvrdiť, že by sme mali kopírovať ten model SpaceX. Ariane 6 je napríklad dobrý spôsob a veľmi podstatný krok správnym smerom, ale je to kompromis. Teraz uvidíme, ako sa k tomu postaví trh, či je pre tento kompromis priateľný alebo nie, ale v tejto chvíli sa môžeme len e, domnievať alebo dohadovať, ako to bude. Ako môžeme teda podporiť súkromné investície tu viacero podmienok a spomeniem niektoré. Demonstrovať treba určitú mieru výkonnosti, zabezpečiť, teda druhá je zabezpečiť dlhodobú stabilitu a záväzky. Príklad uvediem, príklad Galilea. Ak vážite, že vždy, keď Galileo čeli nejakým ťažkostiam, a sú tu také ťažkosti v tejto oblasti sú problémy, ktoré boli neočakávané, či už ide o technologické ťažkosti, náklady alebo zlyhania pri spúšťaní. Vždy, keď tu počujeme, tak počujeme viaceré vyjadrenia, ktoré vlastne spochybňujú túto, tieto investície. GPS napríklad takisto čerilo veľkým ťažkostiam a pravdepodobne by eh, bolo ich viac ako v prípade Galilea. Počuli ste snáď jeden jediný hlas, ktorý by bol spochybnil význam GPS zo strany USA nikdy v živote. A ja by som sníval o tom, aby sme aj my v Európe mali takých politikov, ktorí budú dávať jasné politické vyjadrenia, kde sa uvedie, áno, Galileo má síce určité problémy, ale Galileo je tu na to, aby sme ho mali vždy, za akýchkoľvek podmienok. A takéto druhy vyjadrení by boli správnym krokom na to, aby sa uistili aj súkromní investori, pokiaľ ide o stabilitu, výdrž tejto infraštruktúry. Po druhé, bezpečnosť infraštruktúr. Toto je takisto niečo, čo spôsobuje problémy kvôli tomu odpadu vesmérnemu a takisto aj kvôli novým hrozbám, ktoré sa objavujú. A toto je niečo, kde sa musíme s tým vysporiadať. Vyžaduje si to určitú mieru vývoja, ale aj pokiaľ ide o predpisy, medzinárodné dohody, ktoré sa dajú dohodnúť iba na medzinárodnej úrovni. A chcel by som urobiť jednu paralelu medzi kyberpriestorom a väčším priestorom. To sú vlastne dva druhy nemateriálneho priestoru, ktoré majú spoločné viaceré prvky. Poprvé, sú to vlastne spoločné dobrá pre ľudstvo, sú extenzívne využívané zo strany všetkých občanov na celom svete. Po druhé, sú tu dva také priestory, kde my nemáme žiadnu medzinárodnú schému správy, a to vôbec. Každý teda môže robiť čokoľvek chce v rámci kyberpriestoru alebo vesmíru na základe národných alebo miestnych úprav alebo bez akýchkoľvek úprav. A po tretie, to treba takisto povedať, nič sa nepovie v prípade, že hovoríme o minimálnych pravidlách otázky správneho, zodpovedného správania sa, ak sa tieto porúšia. Nie sú tu žiadne sankcie, to znamená, je tu absencia akékoľvek správy. A potom skrytá, skrytá skrytá, skrytý rozmer využívania zbraní v tejto oblasti. Treba si to uvedomiť v tejto oblasti, pretože tá paralela skutočne je veľmi relevantná a situácia vo vesmíre ako takom je znepokojujúca práve v tejto chvíli. Myslím, že som odpovedal na všetko. Ďakujem. A pokiaľ ide o mesačnú dedinu, ako som povedal, myslím, že som sa k tomu vyjadril, pretože to je súčasť prieskumu budúcich potenciálnych vývinov. Myslím, že nad rámec ASS vlastne mesiac je najbližším logickým krokom, kdekoľvek sa už len chceme dostať, tak je to mesiac. Či to bude na mesiaci, alebo to bude nejaká infraštruktúra, lunárna, tak to je zasa iná otázka z technického hľadiska a súvisí to aj s rozpočtom a tak ďalej. Okay. It's my turn, Mr. Chairman. First about exploration. I think pokiaľ ide prieskum, prieskum prezentuje predovšetkým poznatky a pokrok a Európa nemôže zaostávať za dosahovaním novej miery pokroku a vedomosti pri výskume vesmíru. E, viac poznatkov ohľadne solárneho systému, hviezd, galaxií znamená, že budeme vedieť viac aj o vytvorení našej Zeme, pôvode života, čo je úplne kľúčové na to, aby sme prediktovali, aby sme predpovedali, čo sa udeje v budúcnosti s našou planétou. Sústredíme sa teraz na Mars. Zdá sa, že pred pár rokmi, teda pred miliónmi rokov, na Marsi existovala, na Marse bola voda. Sú tu takisto dôkazy, že e, vo vode je rodovaná voda. Čo musíme urobiť? Musíme to preskúmať, aby sme získali odpovede, aby sme, aby sme zabránili tomu, aby sa opakovalo to, čo sa udialo tam aj na Zemi. To je jedna z tých myšlienok, prečo vlastne my robíme tento prieskum. Zároveň je tu ešte veľa rizik, ktoré s vesmírom súvisia, napríklad počasie vesmírne. To má vplyv na elektroniku satelitov, elektroniku akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, Takisto to narúša aj trasy lietadiel a stojí to veľa peňazí a musíme vedieť prieskumom viac, čo vlastne znamenajú tieto fenomény, na to, aby sme ich mohli preskúmať a urobiť technické opatrenia na to, aby sme vyvinuli technické riešenia, aby sme sa vyhli takýmto problémom budúcnosti zároveň asteroidy, ktoré prezentujú hrozbu pre Zem. Predstavte si len, že 1908 Tungus asteroid vlastne zrušil obrovskú plochu a vlastne ionizačný efekt bol zaznamenaný dokonca v severných krajinách. V Anglicku tento asteroid mal iba 45 metrov. A v 13. roku 1913 zase Čeliabinsku padol ďalší asteroid a zlom rozbil okna celého mesta zrušil strechy viacerých budov a zranil viac než 1300 ľudí. Snažíme sa teraz nájsť viac informácií ohľadne takýchto fenoménov, ako sú asteroidy, a tieto aspekty sú momentálne preskúmované na úrovni OSN. Vždy sú teda dve inštitúcie, ktoré sa začínajú tejto otázky fungovať. Medzinárodná sieť pre štúdium asteroidov a poradná skupina pre plánovanie misií do vesmíru, kde vlastne všetky dôležité zaangažované agentúry vrátane tých európskych majú svoju úlohu. A to znamená prieskum. Prieskum vesmíru a tak ďalej. Nepôjdem ďalej, ale čo vlastne znamená čo e, na ten prieskum. Znamená to spoluprácu, pretože tu sa hľadajú riešenia pre problémy, ktoré majú vplyv na celú planetu. Na planetu. A v tomto kontexte je vlastne spolupráca medzi veľkými e, vesmírnymi agentúrami, zaangažujúc viaceré finančné prostriedky, ako by si mohli dovoliť niektoré veľké krajiny, či už Čína, Spojené štáty americké alebo iné. Znamená to teda spoluprácu, veľké množstvo peňazí a spoluprácu. A tu môžeme nájsť spôsob, ako môžeme e, medzi jednotlivými krajinami vyriešiť niektoré problémy, kde sa vlastne do toho vnesie väčšia miera spolupráce, kde budeme brať zem ako celok. Pokiaľ ide o tú mesačnú dedinu, ja by som povedal, že aj to sa týka prieskumu, pretože tu vlastne zároveň sa venujeme aj nejakým budúcim benefitom pre Európu. Akým benefitom? Zamyslite sa predsa na tom, že na mesiaci je veľmi veľké množstvo prírodných zdrojov, ktoré by sa dali využiť a v istom smere by to bolo jednoduchšie a lacnejšie preskúmavať tieto e, ložiska na mesiaci. Teraz niektoré krajiny hľadajú napríklad H3 na hydrogen 3 na mesiaci. Je to plyn, ktorý sa dá využiť na to, aby sa produkovala energia. A mohlo by pomôcť výskumu, že by sme sa odpichli od mesiacu ďalej k ďalším planetám. To znamená, táto dedina na mesiaci je iba nejaký koncept, ktorý sa snaží sústrediť pozornosť európskych krajín na to, aby sa pochopilo, že treba ísť skutočne ďaleko na to, aby sme preskúmali a získali určitú mieru pokroku a vedomostí. Využívanie tých najbližších nebeských telies, ako je napríklad mesiac, ktorý je od nás hruba 380 tisíc miliónov mesiac, kilometrov, napríklad Európsky fond pre obranu, ktorý podporuje pán Juncker, Európa ako ďalšie súcnosti na, euro, na svete sú tými, ktoré sú ohrozované vlastne viacerými faktormi. Externé faktory, ako som povedal, napríklad to počasie, asteroid a tak ďalej, a aj ľudský faktor. Útok možno zo strany možných neštátnych nepriateľov, ako napríklad teroristi, a vidíme v skutočnosti, že skôr či neskôr teroristické zoskupenia môžu dosiahnuť aj e, vesmír. Niektoré z nich majú dostatočné množstvo peňazí a poznatkov na to, aby podporovali takéto projekty tohto druhu a ohrozia takýmto spôsobom nielen európske systémy a systémy, ktoré patria možno nejakým iným štátom. Preto musíme byť pripravení čeliť týmto novým výzvam, novým hrozbám, ako sú kybernetické hrozby. Koľko peňazí dáme do obranných systémov, do podpory bezpečnosti a ochrany, tým skôr budeme mať v rukách nejaké konkrétne praktické výsledky. Nezabúdame však na jednu vec. Nezabúdajme na to, že z historického hľadiska vývin vesmíru, rozvoj vesmíru zo strany takých krajín ako bývalý Sovietský zväz a Spojené štáty americké, tieto krajiny boli zaangážené predovšetkým v oblasti vojenskej, na to, aby zabezpečili nie len to posilnenie štruktúry a bezpečnosť systému, ale Európa zaostávala so všetkými týmito aspektami. Európa začala vlastne program Thinking of the Citizens, aplikácii a potom sa začali vlastne zamýšľať aj na otázku o bezpečnosti svojich vlastných systémov. A teraz sa na tieto veci sústredíme a ja vítam všetky iniciatívy, ktoré sa snažia zoskupiť na európskej úrovni všetky tieto aspekty na to, aby sa financovala spoločná stratégia v týchto otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše zaujímavé slova, odpovede, reakcie. Bolo to veľmi zaujímavé, skutočne zaujímavé počúvať vás aby sme sa dozvedeli viac o otázke týkajúcej sa vesmíru. Ďakujem veľmi pekne mojim kolegom, všetkým asistentom, poradcom za to, že ste tu boli s nami. Stretneme sa budúci tý, raz vo výbore IT 28. 29. novembra, takže je to veľmi skoro. A to znamená konkrétne o tri týždne. A ďakujem vám veľmi pekne všetkým a dúfam, že všetky budúce otázky prieskumu, nielen mesiaca, budú úspešné pre Európu a my želáme vám, ako predstaviteľom našej politiky v oblasti vesmíru, všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Okay, may I shake your hands? Yeah. Thank you. very much. great pleasure. Yeah. Thank you Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great. Salut.